A to je základným rámcom nášho celkového rozhodovania. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán komisár. Rozprava sa týmto uzatvára. A ďalším bodom nášho programu dnes večer je správa pána Tarabelu Rovnosť žien a mužov v Európskej únie 2009. A práve preto v prvom rade odovzdávam slovo nášmu spravodajcovi, pánovi Tarabelovi. Pán Tarabela, máte slovo na 4 minúty. Vážená pani. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, rád by som zablahoželal Európskej komisii za vynikajúcu správu o rovnosti žien a mužov v Európskej únii. Pre mňa je veľmi dôležité že vám môžem prezentovať túto správu. Najprv som ju prezentoval pred eh, ženským výborom pre ženské práva. A v hospodárskej a finančnej kríze, ktorej čelíme v Európskej únii, je dopad, vidíme aj na ženy. Na začiatku krízy bolo postihnutých prepušťaním viac mužov ako žien. To dáva zmysel, pretože to boli také priemyselné odvetvia, kde bolo zamestnaných viac mužov, ale nedávno sa tento pomer zmenil a takisto ženy boli rovna, v rovnakej miere postihnuté. Sú to práve ženy, ktoré pracujú na polovičný alebo čiastočný úvezok. A ja by som poprosil o presné čísla miery nezamestnanosti, aby komisia vykonávala štúdie dopadu krízy, aby sme mohli vychádzať z pevného základu pri stanovení balíčku opatrení, aby bolo jasné, že aj ženy sú negatívne ovplyvnené krízou. 20 až 25 žien v Európe trpia ohrozením e, zo so straty miesta. Mnohé sú obeťou sexuálneho zneužívania zároveň a naozaj aj muži by sa mali zapojiť do predchádzaniu boja proti násiliu a boju proti násiliu na ženách. Myslím si, že ženy by mali byť ústredným bodom, ktorý treba zohľadniť, pretože my chránime obete tu v Európe. Podľa mňa sme už vykonali dobré kroky, ale potrebujeme aj ďalšie opatrenia, napríklad Európsky rok na zabránenie násiliu voči ženám aby viacero ľudí viac si uvedomilo v jednotlivých členských štátoch tento jav. Čo sa týka nezamestnanosti, 59 žien pracuje. Cieľom Lisabonskej stratégie je 60 takže sme takmer tento cieľ dosiahli. Niektoré členské štáty zatiaľ nie, ale sú aj veľké rozdiely v plate mužov a žien. Je to až 17 tak by som poprosil Európsku komisiu, aby e, lepšie zohľadňovala tieto informácie pri legislatívnych krokoch, aby naozaj sa nastolila rovnováha medzi mužmi a ženami, najmä v súkromných firmách. ministre de la formation, une femme qui a dû arrêter sa formation. V mojej predchádzajúcej e, pozícii, keď som bol ministrom pre informatiku, som sa stretol s prípadom ženy, ktorá e, stratila miesto vodičky autobusu a predsa nie je problém s tým, aby žena šoferovala autobus a muži umývali riad. Preto si myslím, že komisia aj členské štáty EÚ by mali e, pracovať na informačnej kampani, aby e, ženy boli chránené, aby boli chránené ich reprodukčné a sexuálne práva. Pretože až 27 krajín už má príslušnú legislatívu, ale sú ešte krajiny, ktoré nemajú legislatívu, ktoré by chránili ženy v ich reprodukčnom zdraví. Komisia by mala v tomto zasiahnuť. Antikoncepčné prostriedky, e, právo na umelý potrat, právo na rozhodnutie, kedy sa žene narodia dieťa. Toto sú všetko práva, ktoré by mala aj Európska komisia zabezpečí, zabezpečiť ich ochranu. Európska komisia by sa mala zaoberať rodičovskou dovolenkou, aj otcovskou dovolenkou, nielen materskou dovolenkou. A keď e, táto správa bola prediskutovaná vo výbore pre ženské práva, bola naozaj ocenená a prijatá veľkou väčšinou hlasov preto by som oslovil, apeloval na svojich kolegov, aby podporili túto správu, keď sa nebude hlasovať. Viem, že bude teraz o nej rozpráva. Som vďačný za všetky otázky. Ďakujem, pán Tarabela, pán komisár Špidla. Vážená pani predsedajúca, ctení kolegovia, vážení poslanci, Komisia víta správu o rovnosti žena mužov v Európskej únii v roku 2009 a ďakujem pánu Tarabelovi za to, že vyjadril v tejto správe názory parlamentu a zároveň prístup komisie k zlepšovaniu rovnosti žien a mužov. Rodová rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie a principiálnou podmienkou dosiahnutia našich cieľov, rastu cieľov zamestnanosti a sociálnej súdržnosti Európskej únie. EÚ vychádza práve z tohto základu pri vývoji skutočnej politiky rovnosti medzi ženami a mužmi a nepochybne napredujeme na tomto poli, ale ešte stále zostáva pred nami veľa víziev. Komisia zdieľa názor spravodajcu, že je dôležité, aby sme pokračovali v našich úsiliach. Počas obdobia, kedy ja vykonávam svoju funkciu, boli rodová rovnosť a práva žien v strede môjho, môjho záujmu. Za niekoľko ostatných rokov mala komisia mandát na to, aby vytvorila cestovnú mapu v oblasti rovnosti žien a mužov. Iniciovali sme mnohé aktivity, spomeniem z nich len tri. Komisia napríklad navrhla konkrétne činnosti, ktoré by mali zmierniť platové rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú v súčasnosti v priemere 17 čo je nepriateľné. V roku 2010 bude komisia pracovať správu o efektivite európskej legislatívy v tejto oblasti, o účinnosti legislatívy a navrhne možné ďalšie spôsoby, ako zmierniť platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Komisia iniciovala zaujímavé návrhy, ktoré sa odrážajú aj v uznesení Európskeho parlamentu. Napríklad iniciovala informačnú kampaň v marci 2009, kedy sa mala pozornosť verejnosti upriamiť na e, záležitosti rovnosti žena mužov. Tento program bol úspešný a bude pokračovať aj v ďalšom období. Počas môjho obdobia e, sa budem snažiť zabezpečiť, aby ženy boli lepšie zastúpené v ekonomickom a politickom živote. A pokúsim sa e, ďalej pokračovať v práci na európskej sieti, ktorá sa rozbehla v roku 2008 a týka sa žien v podnikateľskom prostredí. Európsky parlament má e, najväčší pomer žien medzi poslancami, je ich až 35 ale musíme sa ešte viac snažiť na vnútroštátnej úrovni, aby ženy boli zastúpené v politických funkciách aspoň na úrovni 24 v národných parlamentoch a takisto v podnikateľskej sfére Doteraz je to len zhruba 11 žien, ktoré sú vo vedení firiem alebo v burzách a na podobných miestach. Európsky inštitút pre rovnosť e, žien a mužov je inštitúciou, ktorú sme takisto podporili, hoci práca začína pomalšie, ako sme očakávali, ale tento inštitút začne svoju prácu. E, jeho sídlo je v Bruseli a takisto má pobočku vo Vilniuse. Súčasná hospodárska kríza zasiahla trh práce veľmi vážnym spôsobom. Ohrozila ženy, pretože pre ženy je zložitejšie nájsť si prácu alebo dobrú prácu. Dámy a páni, počas môjho obdobia som sa pokúsil takisto zmierniť nároky práce a nároky rodiny na ženy a mužov. A podľa mňa je dôležité, aby otcovia hrali dôležitejšiu úlohu v rodinnom živote. Práve preto som požiadal personál v mojom úrade, aby vykonal štúdiu nákladovej efektívnosti v tejto oblasti. Európska, Európsky parlament vypracoval správu, ktorá tiež poukazuje na dôležitosť predchádzania násiliu páchané, ho na ženách a boja s týmto násilím páchaným na ženách. Komisia bude pracovať v súčinnosti s parlamentom, z, vloží do tohoto úsilia veľkú energiu a odhodlanie. Záverom by som rád povedal, že vynikajúca spolupráca medzi parlamentom a komisiou bola kľúčovým prvkom pri napredovaní v oblasti rovnosti žien a mužov. Rovnosť žien a mužov nie je cieľom samým o sebe. Je to veľmi dôležitá podmienka pre nás všetkých, aby sa dosiahol hospodársky rast, rozvoj a súdržnosť v Európskej únii. Preto sa chcem poďakovať za vašu spoluprácu aj za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Hovorí pani predsedajúca. Udelujem slovo eh, rečníkom za, za politické skupiny. Prvá je skupina EPP, 2 minúty pani Luling. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Výbor pre ženské práva hlasoval za túto správu zahlasovala za túto správu väčšina, ale niektoré, niektorí poslanci vyjadrili obavy, či naozaj rovnosť medzi ženami a mužmi už bola dosiahnutá, či naozaj európska legislatíva v tejto oblasti existuje aj keď sa isté úsilia pozorujú od roku 1975. Prečo napriek tomu, že legislatíva existuje, je stále život žien zložitý a ťažký? Je to preto, že sa táto legislatíva uplatňuje nesprávne, alebo preto, že ľudia jednoducho, alebo ženy, nežalujú e, za priestupky na základe tejto legislatívy na súdoch. Existujú nové smernice, ale si myslím, že to, čo potrebujeme urobiť, je zamerať sa na existujúce právne nástroje, ktoré už existujú, ktoré môžeme použiť a zabezpečiť, aby vlády a sociálni partnery jednoducho tieto zákony a tieto nástroje aplikovali v každodennej praxi. Nemali by sme len všeobecne lamentovať o úbohých ženách, ktoré sú také preťažené a Nemali by sme relativizovať ich postavenie. Podľa mňa by sme mali radšej dať, vzdať úctu sociálnemu štátu, ktorý vychádza zo solidarity a ktorý sa snaží zamestnať ženy, zamestnanie žien, zvýši ich sociálny status a finančnú nezávislosť. Takto to malo vyzerať, ale v praxi sa deje pravý opak. Rastie chudoba, a motivácia žien hľadať si dobre platené zamestnanie. A keď hovoríme o charte ľudských práv a väčšej ochrane ľudských práv, zdá sa, že v praxi to neplatí, že tu stále pozorujeme bujnejúcu e, byrokraciu a to, čo predpokladal zákonodarca, sa nedarí. Je to naozaj kontraproduktívne a nejde tu o rovnaké príležitosti žien a mužov, ktoré sú zakotvené priamo v zmluve. Za e, výbor pre ženské práva si myslím, že by mnohé veci sa mali lepšie aplikovať v praxi, že by sa malo lepšie využívať to, čo už existuje. Hovorím tu aj o právach e, žien v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia. Žena by sa mala rozhodnúť, či chce mať deti a kedy chce mať deti. Ide tu aj o právo na umelé prerušenie tehotenstva. Najmä v prípade mladých dievčat tu ide aj o dostupnosť antikoncepčných prostriedkov. Mali by sme sa vyhýbať situáciám, kedy veľmi mladé dievčatá otehotnejú. Podľa mňa by sme mali hlasovať oddelenie o niektorých témach, aby sme nemuseli hlasovať celkovo proti správe pána Tarabellu. To nechcem, ale myslím si, že táto správa je obeťou extrémizmu niektorých našich kolegov. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Za Alianciu socialistov a demokratov Garcia Pérez na minútu a pol. Ďakujem za slovo. Chcela by som poďakovať pánovi Tarabelovi za prácu na tejto správe a ďakujem aj ostatným kolegom, ktorí sa zapojili. Vlastne ide o správu, o ktorej sme už e, podobnej, teda nedávno debatovali. A je dôležité, že sa opäť pripomínajú tieto závažné otázky, ktoré sa týkajú rovnosti medzi mužmi a ženami. Násilie voči ženám E, je vážnou otázkou nie len v rámci Európy, ale aj vo svete. Je tu snaha redukovať tento nežiadúci jav. Ďalej aspekt slobody, reproduk- reprodukčnej slobody. E, vlastne to, že ženy pracujú v pracovnom prostredí a pracovnom pomere, znamená, že aj tam sa majú tešiť rovnosti, rovnakým podmienkam. Sú tu mnohé otázky, ktoré sa opakujú z roka na rok a zdá sa, že nejak veľmi sme dopredu nepokročili. Iba 3 z 26 členských krajín majú viac než 40 žien v parlamente vo svojej krajine. Bolo by dobré, aby sme zintenzívnili teda svoju prácu, aby sme dosiahli rovnosť s mužmi. Podporujeme teda iniciatívy, napríklad aj španielské predsedníctvo prišlo práve z jednou z takýchto iniciatív, ktoré sú zamerané na rovnosť mužov a žien. Je to dôležité nielen pre nás teraz, je to dôležité aj pre budúce generácie. Musíme byť ambiciozní teda aj v takejto politike, pretože vlastne chceme zabezpečiť, aby európska populácia mala rovnaké práva ako všetci ostatní vo svete. Ďakujem. Ďakujem za toto vyjadrenie Ďalej za ALDE pani Interveld. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi. A chcel by som sa zmieniť o veciach, s ktorými nesúhlasím. Napríklad dopad hospodárskej krízy na ženu. Myslím, že v tomto ohľade je treba povedať, že potrebujeme stabilizovať verejné financie a čím skôr, tým lepšie. Aby sme znížili verejné dlhy. Pokiaľ ide o správu, tak e, uviedlo sa tam viacero príkladov, ktoré pokladám za dosť symbolické. Malo, by to byť niečo konkrétnejšie, pokiaľ ide o opatrenia ako také. Ale sú aj veci, ktoré sa mi v správe veľmi páčia. Napríklad, pokiaľ ide o rodiny, kde je len jeden rodič. Myslím, že veľmi málo ľudí si uvedomuje, že teraz vlastne každá tretia rodina pozostáva len z jedného rodiča. A že tieto rodiny sú vystavené veľké diskriminácii z hľadiska materiálneho aj, z, aj z iných aspektov. Takže mne skutočne sa páči a chcem zatlieskať všetkému, čo sa hovorí o sexuálnej autonómii ženy a o sexuálnom a reprodukčnom zdraví ženy. A keď ide o prerušenia tehotenstva, samozrejme chceme, aby tieto boli vykonávané bezpečne. Nie, možno v Luxembursku je situácia iná, ale u nás, v Španielsku, teda u nás, teda v našej krajine, pardon, eh, kresťanskí demokrati vždy ako si podkopávajú tento typ debaty. A bolo by dobré, aby neboli až natoľko pokryteckí. Nechceme predsa odsúdiť ženy k tomu, aby museli podstúpiť prerušenie tehotenstva bez nejakých garancií. Okrem toho chcem vysoko oceniť aj iniciatívu španielského predsedníctva. Myslím, že je veľmi dôležité práve pre do úvahy to, že násilie páchané voči ženám spôsobuje to, že každým rokom tu vidíme mnoho obetí. A s tým treba tiež niečo robiť. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie, za skupinu zelených. Nech sa páči, pán Kornelsen. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. My teda máme tu pomerne nový Európsky parlament, a máme už temer aj novú Európsku komisiu. Toto je vlastne poprvý krát, keď vlastne budeme v súvislosti s Tarabelovou správou hlasovať aj o tom, čo v nastávajúcich rokoch bude mať komisia robiť v danej oblasti. Táto správa skutočne naráža, teda poukazuje na to, ako veľa plánov stojí pred nami. Isté, potrebujeme postúpiť e, vpred aj pokiaľ ide o legislatívu, ktorá sa týka práv žien a mužov, napríklad aj v súvislosti s otcovskými dovolenkami. Chceme ale vidieť aj viac žien v rozhodovaní. A tam možno by bolo dobré uplatniť nejaké kvóty pre vedúce posty v súvislosti so ženami. Isté, e, kríza dopadla veľmi tvrdo aj na ženy a úroveň zamestnanosti medzi ženami a mužmi je rôzna. A podobne vidíme rozdiely aj z hľadiska platového a tak ďalej. Veľmi teda dúfame, že Európsky parlament bude povzbudzovať aj boj proti diskriminácii žien a že podporí konkrétne opatrenia, ktoré by mohli priniesť výsledky. A samozrejme budem hlasovať za túto správu a dúfame, že skutočne komisia bude náležite konať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. V mene európskych konzervatívcov a reformistov pán Šimanský. Dámy a páni, táto konkrétna správa popularizuje prerušenie tehotenstva a tým porušuje práva niektorých členských štátov správať sa tak, ako im to diktuje ich rozsah pôsobnosti. Netreba zachádzať priďaleko. Môžeme si to sami otestovať, napríklad v nejakom malom belgickom mestečku, keď nenarodené dieťa tiež má svoje práva a zodpovedný zákonodarca musí byť, urobiť všetko preto, aby zabránil prerušeniam tehotenstva, pretože toto nás odkláňa od ľudskosti, keď umožňujeme prerušenia tehotenstva. Podľa mňa by sme mali trošku viac rozmýšľať, kým začneme schvaľovať tento dokument. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za skupinu GUE Zjednotená ľavica, pani Figurejdo na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako realita už demonstrovala a ako to potvrdil aj Eurostat, ekonomická kríza mala závažné dôsledky práve e, pre ženy. Sú tu platové rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sa stále zväčšujú tieto platové rozdiely teraz sú vyššie ako 17 a to je európsky priemer. A preto vzniká aj chudoba žien, pretože majú nižšie platy, takisto majú nižšie starobné dôchodky, penzie a je tu aj problém s prístupom k verejným službám. Toto všetko vedie k chudobe, k zvýšeniu počtu žien prostitútok, k viacnásobnej diskriminácii voči ženám, ktoré sú v slabej a zraniteľnej pozícii. Toto všetko sa e, zosumarizovalo v správe, za ktorú spravodajcovi blahoželám. Mali by sme upriamiť pozornosť na hospodárskú a spoločenskú situáciu žien, keď koncipujeme legislatívu v Európskej únii. Mali by sme zvážiť hospodárske a spoločenské dopady všetkých nových opatrení, aby sa nezhoršila nerovnosť medzi mužmi a ženami a aby sme v podstate nerobili skôr spiatočnícke kroky namiesto progresívnych. Mali by sme chrániť spoločenskú rolu ktorú hrá materstvo a otcovstvo. Mali by sme vypracovať stratégiu sociálneho napredovania, ktoré dáva na prvé miesto zamestnanosť, verejné služby a sociálnu inklúziu. Je čas, aby sme vykročili vpred a zlepšili žien väčšiny zlepšili život väčšiny žien, najmä v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia žien a konečne skončili s pokritectvom, ktoré sa e, v oblasti prerušenia tehotenstva e, v súčasnosti rozvíja. Ďakujem za skupinu Európa, Slobody a demokracie, pán Batman, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Existuje ideológia, ktorá je v Európe na vzostupe a ktorá hlása nerovnosť medzi mužmi a ženami. Hovorí, že ženy majú nižší status ako muži. Hovorí, že v rámci dedictva je mužské, mužský nárok na dedictvo dvojnásobný ako nárok ženy. Dva, dve ženy musia svedčiť, aby to malo rovnakú váhu ako svedectvo muža. Hovorí sa, že štyria muži musia osve- usvedčiť muža, ale žiadna žena nemôže usvedčiť muža, dokonca ani keby bola znásilnená a chcela by ho usvedčiť zo znásilnenia. A toto všetko platí v moslimských krajinách. Iste ste uhádli, že hovorím o práve šaria. Niektorí muslimovia ho si myslia, že tí, ktorí spáchajú samovražedný útok, dostanú za odmenu 75 panien v, na, v nebi. Myslím si, že toto je prípad jasnej rodovej diskriminácie. Britská vláda už oficiálne uznala práva šaria v niektorých súdoch. Ešte stále je vykonávať toto právo nelegálne, ale niektoré prvky práva šaria sa už uplatňujú napríklad pri platbách sociálnych dávok a ďalších benefitov. Chceme sa vrátiť k tomu, čo existuje v arabských štátoch, alebo sa pokúsime zabraniť tomu, aby jednotlivé európske štáty prijímali prvky práva šaria do svojej legislatívy. Ďakujem. A teraz nezaradený pani Werterman. Veľmi pekne ďakujem, vážené kolegyne a vážení kolegovia. Samozrejme, že eh, <clears throat> pokiaľ ide o ženy na pracovných eh, miestach, samozrejme častokrát sú ženy eh, v takej skupine, kde je veľmi ťažké pre nich hľadať si zamestnávateľa. 60 eh, absolventiek univerzít sú ženy, ale pritom eh, sú ženy, ktoré vlastne zabraňujú iným ženám v tom, aby patričným spôsobom presadzovali eh, svoje možnosti. Minimálne predpisy by mali e, platiť v Európe, pokiaľ ide o materskú dovolenku, lepšia ponuka starostlivosti a tak ďalej. A potom e, samozrejme e, by bolo možné porušiť isté stereotypy, pokiaľ ide o rodové záležitosti a myslím si, že tým pádom by z toho ťažili obidve pohľavia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pristúpime k ostatným rečníkom a začneme s pani Bauerovou. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán Tarabela mi asi prepáči, že nie jemu. Poďakujem za jeho správu, ale poďakujem hlavne pánovi Špidlovi, ktorý je zrejme vo funkcii komisára dnes medzi nami posledný raz. Chcela by som práve počiarknúť a vyzdvihnúť jeho nasadenie E, s ktorým pristupuje k otázke boja žien za rovnosť a že vlastne celý čas počas svojho obdobia funkčného sa tejto téme náležite venoval. Rada by som ale vyzdvihla dve veci konkrétne. Poprvé, rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami. Podľa posledných údajov je tam rozdiel 17 a to zlepšenie je nielenže pomalé, ale ani nie je dosť jednoznačné, pretože to číslo oproti obdobiu spred dvoch rokov je vyššie. A uvidíme, aké budú ešte dôsledky celej tejto kríži, krízy, ktorá tu teraz vládne. Možno v krátkodobom horizonte nemôžeme očakávať zlepšenie. Čo ale v žiadnom prípade nie je priateľné, je to, že vlastne tie rozdiely vidíme nie u začiatočníkov, ale ktorí vstupujú na trh práce, ale keď sa ženy vracajú po materskej dovolenke na svoje pracovisko. Čiže vlastne z hľadiska demografického toto ozaj nie je priateľné v rámci EÚ. Príslušné predpisy EÚ zrejme zakazujú takéto e, rozlišovanie a vlastne príslušná právna norma pochádza z roku 1975 a zrejme vlastne táto smernica e, vlastne nemá dostatočnú účinnosť alebo proste nerealizuje sa patrične. Veľmi sa teším tomu, čo povedal pán Špidla v tom zmysle, že v roku 2010 sa dá očakávať, že príde nejaká správa o tom, čo vlastne komisia chce vykonať v záujme toho, aby vlastne aj tie právne úpravy, ktoré sú v platnosti, aby boli viac účinné. Chcela by som sa ešte vyjadriť ku charte práv žien. Myslím si, že je to ozaj naliehavé, aby existujúce právne normy, ktoré sa týkajú týchto tém práv žien, aby boli ozaj veľmi kvalitné a efektívne. A efektívnejšie než tie, ktoré boli doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Estrella. Thank you. Chcela by som zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej práci a dúfam, že návrhy v tejto správe budú aj prijaté. V Európskom roku boja proti chudobe a sociálnej exklúzii sme svedkami toho, že vlastne bieda viac dopadá na plecia žien. V Európe máme veľké percento žien a detí, ktoré sa nachádzajú v odaji v chudobe. A vlastne ženy sa stávajú tými poslednými, ktoré hľadajú miesto, ale sú medzi prvými, ktoré, ktorí prichádzajú o pracovné príležitosti. V roku 2009 vidíme, teda proti predchádzajúcim dvom rokom, teda za obdobie posledných dvoch rokov, E, sme e, zaznamenali dvojpercentný rozdiel v platoch. to 15%, teda je to 17% rozdiel medzi mužmi a ženami. Takže naozaj tá charta práv žien sa musí uplatňovať a nakoniec aj príslušné návrhy zákonov, ktoré sa týkajú prevencie násilia proti ženám a obchodovania so ženami, Ďalej zavedenie otcovskej dovolenky do legislatívy EÚ. E, toto vlastne sú veci, ktoré chceme podporiť a myslím, že to podporí e, ľudí v tom, že budú chcieť mať aj viac detí. Chcem taktiež zablaželať pánovi Špiglovi a poďakovať mu za všetko, čo vykonal v oblasti otázok, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Takže, pán komisár, chcem vám zablahoželať všetkému, čo ste dosiahli v tomto smere. Ďakujem pekne. Slovo má pani Parmadová. Dve minúty. Pani predsednička, vážení kolegovia, taktiež by som rada zablahožela, zablahoželala spravodajcovi. Som presvedčená o tom, že táto správa poskytuje tie správne odpovede na diskrimináciu najrôznejšieho druhu, ktorá sa pacha voči ženám. naozaj je záujmom podporiť e, posilnenie sociálneho aj ekonomického postavenia žien, hlavne v štátoch EÚ. Potrebujeme zohľadniť tú skutočnosť, že sú to práve inštitúcie EÚ, ktoré rozhodujú o tom, aký bude prístup žien a mužov k finančným prostriedkom. Myslím teda, že aj ženy dokážu e, rozhodovať aj v podnikaní, aj v politike. Len im treba dať príležitosť. Môžu byť predsa aj v správnej rade, podniku a tak ďalej. Proste je dôležité, aby mali rovnaké príležitosti ako muži. Hlavne hovorím teda o tom období, kedy sa žena vracia do práce po materskej dovolenke. Tam by sa jej mal dať patričný priestor. Situácia je neuspokojivá a preto by bolo treba zaviesť patričné opatrenia v oblasti politiky, aby k takéto diskriminácii nedošlo. Čiže potrebujeme zreformovať legislatívu, potrebujeme prijať strategické rozhodnutia a vlastne priebežne treba reformovať to, kde vidíme nedostatky. Napríklad tieto rozdiely sú v oblasti zárobkov ale aj z hľadiska e, kvality prístupu ku prostriedkom zo strany žien a mužov. Chceme teda povzbudiť e, európske krajiny, aby prijali aj príslušné opatrenia vo svojich krajinách. Ženy predsa sú schopné byť na pozíciách, kde sa rozhoduje o politike, o ekonomike. A ženy určite napomôžu aj správnemu spravovaniu vecí verejných. A preto si myslím, že rovnosť rodov je práve tá správna cesta, ako riešiť aj demografickú krízu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za slovo, teda za tento príspevok. Rada by som zdôraznila dva aspekty, ktoré sú pre našu skupinu veľmi dôležité a možno budú dôležité aj pre novú komisiu. Dúfam, že tieto poznámky posuniete ďalej príslušným komisárom, ktoré majú na starosti túto agendu. Revízia, po ktorej sa volalo už dlhé roky o smernici o rovnakej pláci z rovnakú prácu, táto je veľmi dôležitá pre všetky ženy v Európe, aby sa platové rozdiely odstránili. Máme rok 2010 a máme pocit, že je treba odstrániť tieto rozdiely. Pán Špidla uznáva túto potrebu, potrebu právnickej aktivity, legislatívnej aktivity a čakáme, že komisia takéto niečo bude iniciovať a že v tomto legislatívnom období dostaneme túto iniciatívu. Ďalšia vec je nárok na dovolenku pre otcov detí, na rodičovskú dovolenku. Toto tiež súvisí s rovnosťou medzi ženami a mužmi. Voláme aj po rovnosti pre mužov, aby aj oni mohli tráviť čas so svojimi deťmi, aby aj oni sa zhostili svojich zodpovedností, ak tak chcú. Chceme, aby mali muži rovnakú voľbu, ako žiť, ako pracovať a ako sa starať o svoje rodiny a svoje deti. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament vyslal náležitý signál aj voči otcom. Ale vyšlíme viac ako len signály. Otvorme dvere modernej spoločnosti a ohlásme, že zavedieme modernú smernicu, vymyslíme smernicu, ktorá bude orientovaná smerom do budúcnosti. Vítame návrhy španielského predsedníctva, ktoré sa týkajú boja proti násiliu voči ženám v celej Európe. Dúfam, že komisia tieto návrhy vezme na vedomie. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gerling na jednu minútu. Ďakujem. My, ženy poslankyne, sme v menšinovej pozícii. Máme uspokojujúcu prácu, stimulujúcu prácu, rovnaké platy, rovnaké penzie, rovnaké prístupy a rovnakú zodpovednosť. To sa veľmi líši od situácie žien medzi našimi voličmi. Tlieskam úsiliam, ktoré pán Tarabela vložil do správy, najmä čo sa týka hospodárskeho postavenia žien. Myslím si, že to je veľmi dôležitá informácia pri rovnosti žien a mužov, ak chceme kontrolovať životy žien s hospodárskym hospodárskymi nástrojmi. Myslím si, že iné aspekty ich životov budú rozhodne dotknuté. E, v týchto časoch, kedy, sa, kedy čelíme hospodárskym výzvam, ženy nemôžu zostať pozadu, nemôžeme im nechať len tie nízke platy a menej bezpečné práce. Vítam iniciatívu Asociácie e, technických vied a najmä to, že otvorili veľmi odborné technické štúdia pre ženy. Existujú predsa ženy, ktoré majú talent, ktoré sa môžu uplatniť aj v technických oblastiach. Áno, pozícia ženy sa odvíja od rozličných politík, ale zároveň vychádza aj z činnosti, z činov, ktoré hovoria hlasnejšie ako slova. Toto je cesta, ktorou treba ísť. Treba, aby zamestnávateľia roz, rozoznali, aké majú ženy silné stránky a aby ich náležite zamestnali. Ďakujem. Pán Svensson na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem pánovi Tarabelovi a ďakujem kolegyňam a kolegom z výboru pre rovnosť a pre e, veľmi rozumné e, body, ktoré do toho zahrnuli. Dúfam, e, že plénum počiarkne dôležitosť otcovskej dovolenky. Otcovská dovolenka nie je len veľmi dôležitým signálom, pokiaľ ide o zodpovednosť oboch rodičov, ale samozrejme, že to bude mať aj patričné pozitívne e, dôsledky, pretože existujú štúdie, ktoré celkom jasne poukazujú na to, že otcovia, ktorí e, boli na takýchto otcovských dovolenkách, potom mali ďaleko väčšiu zodpovednosť voči svojej rodine aj v neskoršom období. Takéto e, otcovská dovolenka je dobrým základom rodinnej politiky. Druhý bod, o ktorom by som chcela hovoriť, ženy by mali mať konečne moc rozhodovať o svojom vlastnom tele, o svojej vlastnej sexualite, respektíve o oplodnení. A toto samozrejme znamená aj to, že budú vytvorené e, patričné podmienky pre narodené deti. My chceme konečne vidieť koniec e, tomu, že sú ženy e, v zranené, respektíve dokonca, že zomierajú práve v dôsledku e, nelegálnych e, e, potratov. Takže myslíme si, že ženy by mali za seba niesť vlastnú zodpovednosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Esešmi. Veľmi pekne ďakujem za slovo. A ja som presvedčený, že toto je veľmi dôležitá téma. A počúval som túto rozpravu a väčšina skupín má skutočne taký pocit, že rovnosť žien a mužov je vlastne záležitosť, o ktorú majú záujem len ženy, ale to vôbec nie je pravdou. Človek by si to mohol myslieť, keď dnes počúva túto rozprávu, ale e, chýbajú tu jednoducho muži. Dvaja alebo traja z nás prehovorili. A takisto by som chcel povedať, že táto samotná správa sa skutočne e, sústreďuje hlavne na sociálne a ekonomické záležitosti, na prácu, na zamestnanosť, na uh, mzdy a tak ďalej. Samozrejme, že toto sú všetko veľmi dôležité veci, ale myslím si, že je ešte jedna vec veľmi dôležitá, ktorá tam nie je e, zachytená a to je kultúrna e, stránka. Keď sa pozrieme na e, emigráciu z muslimských krajín a tam skutočne existuje obrovský problém nerovnosti žien a mužov. Ide tam o, o poškodzovanie genitálií, násilné manželstva, dopredu stanovené a tak ďalej. A toto by sme mali brať do úvahy v roku 2010. Ďakujeme veľmi pekne. Dávam slovo pani Morvaj na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Chcela by som skutočne predložiť niečo nové Európskemu parlamentu. Naozaj by sme sa mali zasadiť za to, aby e, ženy dostávali patričné dobré služby, pretože ženy veľmi veľa vecí vedia, ženy vedia veľmi veľa aj o situácii e, v oblasti žien a mužov. A chcela by som sa dotknúť o potratov, pretože potrat to je pre ženy niečo, čo je veľmi ťažké a myslím si, že by sme skutočne sa mali zasadiť e, za to, aby sme sa mohli tomuto vyhýbať, aby vôbec nemuselo prichádzať e, k potratom. Preto si myslíme, že prevencia je mimoriadne dôležitá a v tomto by sme mali pomáhať ženám pretože častokrát ide o tehotenstva, ktoré nie sú plánované a musíme ženám a dievčatám vysvetľovať, ako je možné sa vyhnúť tehotenstvu, čo je ďaleko lepšie, ako potom regulovať nejakým spôsobom otázku potratov. Myslím si, že toto je tá správna cesta. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávame slovo pani Záborskej na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený Pán komisár, tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý pripravil pán Karamela, Karabel, Karabela, je veľmi ambiciózny. Parlament volá po vytvorení charty ženských práv. Ak sa pozrieme na históriu európskej integrácie, iste si spomenieme, že rímska zmluva predpokladala legislatívu vychádzajúcu z rovnosti žien a mužov na pracovisku. Zákony o rovnosti medzi rodmi, medzi pohľaviami už v Európskej únii v jednotlivých štátoch existujú. Takže jednoduchým riešením je volať po charte, ale ťažšou prácou je aplikovať existujúcu legislatívu. Ak sa ak nevímeme odsek 20 tohto dokumentu. Jednoducho len rozšírime zoznam dohovorov, je tu charta základných práv Európskej únie, je tu celý rad ďalších dohovorov, je tu nový inštitút pre rodovú rovnosť, takže len rozšírime počet týchto nástrojov, ktoré by mali posilňovať ženské práva. Ja však mám otázku. Niekoľko otázok. Na čo by sme to robili? Na čo by sme schvaľovali novú chartu? Aká by bola jej pridaná hodnota? Myslím si, že odpoveď je, že takáto pridaná hodnota jednoducho neexistuje. Je chybou myslieť si, že vytvoriť chartu vyrieši problémy žien. Zásada, ktorú by sme mali nasledovať, je konať, je zásada nie práv jednotlivcov. Môžeme povedať, že legislatíva ignoruje keď povieme, že zákony ignorujú práva žien, to by bolo intelektuálne nesprávne. Preto toľko hovorím o odseku 20 a o, otázku chart, o otázke charty ženských práv. Charta je dôležitá, ale ja tento dokument nemôžem podporiť ako celok. Vážený pán komisár, chcem vám poďakovať za vynikajúcu spoluprácu s Výborom pre ženské práva a rodovú rovnosť. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Guillem na minútu a pol. Predovšetkým by som chcela poďakovať Markovi Tarabellovi za jeho správu. Podľa mňa je to veľmi dobrá správa a myslím si, že bol úspešný pri svojej správe, pretože do nej zahrnul mnohé témy týkajúce sa rovnosti žien a mužov. Isté šlo o napredovanie v oblasti práv žien a mužov, napriek tomu treba ešte veľa urobiť v kontexte hospodárskej a finančnej krízy, ktorá skutočne zasahuje najmä zraniteľné vrstvy spoločnosti a tými sú najmä ženy, ktoré trpia dvojitou diskrimináciou, pretože sú postihnuté, pretože majú vysoký vek, pretože sú ženy, pretože patria medzi menšiny. Chcem špecificky zdôrazniť, aby sme vytvorili parametre, indikátory, ktoré nám umožnia merať skutočnú situáciu a na základe nich prichádzať k riešeniam, ktoré budú zmierňovať dopady a zlé situácie, do ktorých sa dostávajú ženy vďaka nerovnosti žien a mužov. A chceme dosiahnuť rovnosť muži musia ísť na otcovskú dovolenku, na rodičovskú dovolenku. To je dôležitá súčasť práv rodín. Je to dobrá, dobrá prorodinná politika. Ženy by mali mať pod kontrolou svoje vlastné telo, čo znamená, že by mali mať možnosť používať antikoncepciu a mali by sa možnosť rozhodnúť, či chcú ísť na prerušenie tehotenstva. Je otázka, či ženy majú takéto a podobné sexuálne práva. Pokiaľ ich nebudú mať, tak boj o rovnosť nevyhráme. Ďakujem teraz pani Ovír na jednu a pol minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Vážený pán kolega, kolegovia, chcem vzdať hold pánu Tarabelovi za správu ale mám aj niekoľko poznámok. Rovnosť žien mužov nie je cieľ samým o sebe, je to podmienka na dosiahnutie vyšších cieľov. Nerovnosť v každodennom živote je niečo, čo si iste každý všimol a dosiahnuť rovnosť je v záujme aj mie, žien, aj mužov. Nedá sa však dosiahnuť jediným textom, zákonodárnym textom. Už 40 rokov diskutujeme o tejto téme Ale čoraz viac je zjavnejšie, že iba viacvrstvový, eh, viacaspektový spôsob nás privedie k cieľu. Predsudky v rodovej oblasti nás stále držia v stredoveku a role žien a mužov udržujú v stredovekej mentalite. Želám, aby sa, tá, si, aby sa táto situácia zmenila, ale musíme ísť príkladmi sami. Budeme voliť novú Európsku komisiu zajtra, ale iba tri 30 v komisii majú zastúpenie ženy. Preto volám potom, aby, keď budeme na budúce voliť novú Európsku komisiu, aby sme žiadali, že všetky členské štáty predložia dvoch kandidátov na komisárov, pričom jeden bude muž a jednou bude žena. Komisia nebude samozrejme vytváraná na základe rodu, ale na základe kvality týchto ľudí. Ukazuje sa, že ženy sa neboja vzdelávania a iste by sa nebali ani takejto konfrontácie a konkurencie, nehambili by sa za to, že sú ženy v takejto situácii. Záverom by som chcela poďakovať pánu Špidlovi za jeho prácu a zaželala mu úspech do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Termopolos na jednu minútu. Ďakujem. Pani predsedajúca, je správne, že táto správa, ktorá mapuje rok 2009, e, uznáva, že násilie je prekážkou dosiahnutia rovnosti žien a mužov. Je to najmä násilie v rodinách, ktoré je javom ovplyvňujúcim spoločnosť napríklad v Grécku. Máme 35 prípadov vražd, rodinných vražd za posledných 18 mesiacov. Myslím si, že je to niečo, s čím by sme sa mali vysporiadať. Európska únia by mala žiadať od všetkých európskych štátov a najmä od Grécka, aby vytvorili štruktúry, aby podporovali ženy, aby v každom okrese kraji podporovali profesijný rozvoj žien, aby ženy mali šancu rozvíjať svoj potenciál. Ja si tiež myslím, že je dôležité, vyriešiť sivé zóny, ktoré existujú medzi jednotlivými zákonmi. Napríklad v školách by sme mali vyučovať antisexistickú výchovu, mali by sme učiť o tom, aká je rola jednotlivých pohľaví spoločnosti, aby sme sa dokázali preboriť cez spoločenské predsudky. Ďakujem. Slovo má pán Paška na jednu minútu. Ďakujem za slovo vážená pani predsedajúca úvodom chcem povedať že považujem za správne že sa európsky parlament dôsledne zaoberá e, rovnosťou medzi pohlaviami len sa nemôžem ubrániť dojmu že naša európska politika trpí ťažkou ale skutočne ťažkou schizofréniou. dovoľte mi citovať z jednej čerstvej agentúrnej správy šestnásťročnú medinu e, memiovú z mesta kata v tureckej provincii Adian pochovala jej rodina zaživa v kurníku pri rodinnom dome policajti ju našli spočívať v sede zahrabanú dva metre pod zemou. pri pitve sa zistilo že dievča malo v pľúcach a v žalúdku veľké množstvo zeminy. otec dievčaťa sa policajtom k činu pokojne priznal a povedal že veď ju zahrabal preto lebo dievča malo medzi kamarátmi aj chlapcov. vážení v turecku a podobných krajinách sa takto vraždia ženy a dievčatá napríklad len za to že sa zhovárali s cudzím mužom. ak to myslíme s rodovou rovnosťou vážne ako sa môžeme vôbec zaoberať myšlienkou že by krajina s takýmto prístupom k nežnému pohlaviu bola súčasťou našej civilizovanej európy? rodová rovnosť predsa nie je len o počítaní drobných rozdielov v príjmoch ale predovšetkým o práve na život ľudskú dôstojnosť ktorá sa ženám v mnohých krajinách našich susedov stále a stále upiera. ďakujem vám za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme. Teraz dávame slovo pánovi Stassenovi na jednu minútu. Pokiaľ ide o túto správu o rovnosti žien a mužov, naozaj ju vítam, veľa sa o tomto diskutuje. Ale jedna vec chýba v tejto správe a to je odvolávka na to, že európske islamské spoločnosti e, sú také, že tam absolútne rozdiely existujú, pretože ženy sú absolútne podriadené mužovi, e, ženy nemajú e, prístup k vzdelaniu, k zamestnanosti a tak ďalej, musia nosiť šatky na hlavách a Európska únia by sa mala zasadiť v podstate za to, aby e, takéto veci sa nediali. Vážená pani predsedajúca, skutočne je potrebné niečo podniknúť v nadväznosti na škandalozne postavenie týchto žien. Moja strana je každopádne za to, pretože toto sú ženy, ktoré majú právo na vzdelanie bez strachu pred islámom, ktorý ich e, izoluje pred, od takýchto vecí my nebudeme podporovať e, túto správu, pretože e, si myslíme, že tie najdôležitejšie veci v tejto správe nie sú spomínané a to je veľká hamba. Pani Klas, na dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dámy a páni. Dnes znovu manifestujeme e, to, že ženy vlastne ešte stále nie sú rovnocenné, pretože keď verieme vlastne patričné kvóty v súvislosti e, so zamestnanosťou žien a mužov, tak jasne o tom hovoria. Ženy sú dnes vysoko kvalifikované, ale e, ten pomer zamestnaných žien je nezmenený. Nezmenený to znamená, že pomer žien, ktoré sú zamestnávané, je podstatne nižší nižší a, um, a samozrejme, že nižší aj počet tých žien, ktoré študujú um, prírodné vedy, um, matematiku a tak ďalej. Ženy v priemere zarábajú o 17,45 menej ako muži a, a skutočne sú obrovské riziko chudoby a, a to nie len uh, v starom veku, a toto je potrebné zmeniť. E, ženy e, v zamestnaní e, a potrebné je naozaj ich postavenie skutočne zrovnoprávniť. A stáva sa vlastne teraz presný opak. Existuje skutočná nespravodlivosť v nadväznosti aj na prácu e, v rodine a v domácnosti. Vy ste, pán komisár, hovorili, že chcete vypracovať analýzu, pokiaľ ide o patričné e, ocenenie. Preto, prečo v podstate e, nemôžeme v vlastne zabezpečiť to, že aby, sa ženy, eh, aby ženy v podstate rozhodovali a aby nemuseli v podstate eh, porušiť svoj eh, kariérny postup tým, že sa musia starať v istom období o deti. Pokiaľ ide o hospodárstvo, každopádne by sme sa mali angažovať, angažovať za ženy a musíme skutočne e, sa snažiť o prestávanie e, spôsobu rozmýšľania, pokiaľ ide o naše európske inštitúcie a organizácie. Ďakujeme veľmi pekne. E, pán Padopolu, 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o hospodárskú krízu, vidíme, že to nesie obrovský do, že to má obrovský dopad, hlavne pokiaľ ide o ženy v nadväznosti na stratu zamestnania a e, ženy sa dostávajú do veľmi nepríjemných situácií a toto je mimoriadne dôležité, keď hovoríme o rovnosti žien a mužov, pretože v konečnom dôsledku tento typ e, prístupu e, k tejto politike má veľmi vážne dopady e, v Európe. Je to veľká výzva, ktorá stojí pred európskymi e, členskými štátmi, ak máme naozaj zvýšiť medzinárodne našu konkurencieschopnosť. Musíme si uvedomiť, že rodové v záležitosti sú mimoriadne dôležité, že je to prierezovo dôležitá záležitosť a že by sme skutočne nemali konať proti záujmom ženám. Mali by sme e, znásobiť naše úsilie Mali by sme zamedziť násiliu proti ženám a mali by sme sa snažiť e, zlikvidovať e, tú priepasť, pokiaľ ide o mzdy, ktoré dostávajú ženy a e, muži. Takisto by sme mali sa zasadzovať za ženy v zamestnaní a takisto podporovať rodiny, kde je len jeden samostatný rodič. Takže toto všetko je veľmi dôležité a mali by sme to naozaj pretaviť do praxe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dávam slovo uh, pani Herš na jednu minútu. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani uh, predsedajúca. Hovorili sme o Európskom roku chudoby, pretože je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to budú práve ženy, ktoré budú žiť v chudobe. Je to e, samozrejme aj výber e, typu zamestnania, pretože potom tieto ženy e, nedostávajú toľko peňazí, ako dostávajú iní, zamestnaní na iných miestach. Je to samozrejme rozhodnutie, ktoré vedie k tomu, že sa žena rozhodne mať deti a častokrát v podstate sa nemôžu tieto e, ženy potom vrátiť späť do zamestnania, pretože jednoducho e, staršie ženy musia pracovať a nemôžu im pomáhať. A bohužiaľ v podstate sa táto situácia mení len e, veľmi pomaly. A Každopádne sa to odzrkadluje aj v tom, že dôchodky takýchto žien sú podstatne nižšie, ako sú dôchodky mužov. Samozrejme, že existujú veľmi mnohé príležitosti, mnohé legislatívne možnosti, ktoré by sme mohli využiť. Mali by sme v podstate jednoducho mať odvahu. Odvahu presadzovať to, aby ženy, povedzme, študovali prírodné vedy a tak ďalej. Aj ženy, ktoré pochádzajú z emigrantských rodín a tak ďalej. Približne dve tretiny žien sa za toto zasadzuje a len jedna tretina mužov, ale každopádne by sme mali v podstate presvedčiť aj mužov o tom, že je potrebné, aby sa zasadzovali za ženy. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Pani Škridlavská na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. V správe pána Tarabellu sa nachádza mnoho dôležitých víziev voči komisii aj voči členským štátom, ktoré sa týka ju nerovnosti alebo platových rozdielov. Platové rozdiely by mali byť znížené. Ženy, ktoré pracujú v malých rodinných firmách, často nemajú sociálne poistenie a ich práca sa nezarátava do doby zamestnanosti, ktorá je vyžadovaná na získanie starobného dôchodku. Takisto je tu potreba integrovať ženy do trhu práce po tom, čo odišli z trhu práce, aby sa mohli postarať o deti v rodinách alebo starších členov rodiny Takisto by sme e, našli veľmi málo žien podnikateliek, ktoré sa postavili na vlastné nohy svojou kariérou a profesne sa rozvíjali. Táto správa volá po prioritizovaní potrieb aj starších žien, aj postihnutých žien, aj žien, ktoré sa starajú o iných ľudí. Medzi týmito kľúčovými záležitostiami sú tu však aj nadbytočné E, údaje o reprodukčnom zdraví ktor- a o prístupe k prerušeniu tehotenstva. Rozhodnutie o prerušení tehotenstva by malo byť výlučne v kompetencii členských štátov. Rovnaký prístup k ženám a mužom by nemal sa míliť s individuálnym rozhodnutím o pohlavnom alebo sexuálnom živote jednotlivcov. Myslím si, že toto znižuje e, váhu tejto správy. Ďakujem. Teraz pani Blinkeviciute na minútu a pol. Ďakujem, ďakujem pánu Tarabelovi za prácu, ktorú odviedol na tejto správe. Hospodárska kríza znamená, že treba investovať do ľudského kapitálu a infraštruktúry, aby sme vytvorili podmienky pre ženy, mm, aby mohli sa realizovať. Európska únia sa teraz blíži Lisabonskej agende. Už máme takmer 60 žien zamestnaných, ale situácia sa líši v jednotlivých krajinách a v niektorých sú naozaj nerovnosti veľmi veľké. V tejto oblasti by komisia mala vykonať príslušnú opatrenia, aby sa aplikovala smernica o rovnosti žien a mužov na pracovisku, pretože platové rozdiely jednoducho existujú a existujú aj medzi krajinami, nielen medzi mužmi a ženami vo všeobecnosti. Preto je dôležité apelovať na členské štáty, aby aplikovali rovnakú plácu za rovnakú prácu, pretože zatiaľ komisia nedokázala e, vytvoriť príslušnú európsku legislatívu na tomto poli. Takisto treba lepšie rozdeliť domáce povinnosti medzi mužov a ženy, lepšie si podeliť čas medzi platenou prácou a neplatenou prácou. Európska únia by mala vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zlepšila prístup do jasiel a iných zariadení starostlivosti o deti. Takisto treba hovoriť o dovolenke pre otcov. To sa tiež ešte nedoriešilo, preto musíme nachádzať nové riešenia, najmä prijatím smernice. Čo sa týka novej stratégie EÚ do roku 2020, táto stratégia neobsahuje žiadne rodové záležitosti. Rada by som však poďakovala komisárovi za jeho aktívne angažovanie sa v tejto téme. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Kolárska Bobinska na dve minúty. V Európe sa dejú zmeny a správa toto zanedbala. Správa totiž to zdôrazňuje transformáciu a zamestnanosť, ale myslím si, že v istých odvetviach e, hospodárstva, kedy, kde už ženy robia rozhodnutia sami za seba, existujú. Napriek tomu majú ženy eh, celkovo malý vplyv na svoju prácu, stále tu fungujú predsudky, ktoré im bránia byť aktívnymi vo verejnom živote. Práve preto ty, decízna sféra preferuje viac mužov ako ženy a príspevok žien k politike narastá len veľmi málo. Kľúčovú dôležitosť tu má boj proti e, predsudkom a zdôrazňovanie rovnosti mužov a žien. V tejto správe sa podčiarkuje potreba posilniť také aktivity, ktoré posilňujú rovnosť. Ale myslím si, že by sme mali pozbudiť aj Európsku komisiu, aj členské štáty EÚ, aby si prediskutovala túto tému, najmä tému príspevok žien do politiky. Keď ženy budú participovať v politickej aréne, keď budú prispievať do politiky, tam sa veľmi často diskutuje o rovnosti žien a mužov a tam by sa táto vec mohla prioritizovať. Existuje totiž skupina žien, ktorá iniciovala takúto rozpravu o politike a chceli by sme, aby na kandidátkach bolo 50 žien. Už sme zozbierali 100 tisíc podpisov na iniciatívu v Poľsku, ktorá sa týka kandidátok. A ešte nevieme, aké budú výsledky týchto aktivít, či poľský parlament odhlasuje takúto zákonodárnu iniciatívu, ale už aj samotná e, diskusia zmenila postoj k téme rovnosti žena mužov. Rada by som apelovala aj na vás, aby sa aj e, v Európskej únii rozbehla diskusia o príspevku žien do politiky. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán kolega Sanisin. kolegyňa Senisin. Vážení kolegovia, v správe máme bod, kde sa hovorí, že ženy by mali mať pod kontrolou svoje vlastné reprodukčné a sexuálne zdravie, vrátanie prístupu k antikoncepčných prostriedkom a bezpečnému prerušeniu tehotenstva. Ale občania v krajinách, kde sa zabraňuje ženám prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a kde fungujú pro-life iniciatívy, napríklad v Poľsku, politická pravica zabraňuje liberalizácii antikoncepcie a prerušeniu tehotenstva. Toto slovo sa už ani nepoužíva, pretože sa dáva prednosť termínu zabitie nenarodeného dieťaťa, ako keby legálne prerušenie tehotenstva neexistovalo. Sú opakované pokusy zakázať v ústave prerušenie tehotenstva. Ľudia sa tvária, ako keby prerušenia tehotenstva neexistovali. Európska únia by však mala brániť reprodukčné práva žien. Ďakujem pani Hybner na dve minúty. Pani kolegyňa Hybner ako ďalší rečník, nech sa páči. Pani kolegyňa Hübner má slovo na dve minúty. Ženy reprezentujú polovičku talentu Európy a nemôžeme jednoducho zmárniť tento potenciál, pretože keď sa nám podarí tento potenciál využiť v ekonomike, tak spravíme obrovský pokrok, pokiaľ ide o postoje, ktoré stále ešte pre, e, vládajú v európskej spoločnosti, ale aj pokiaľ ide o agendu v nadväznosti na vytváranie pracovných miest Samozrejme, že Európska únia vypracovala asi 17 rôznych smerníc v nadväznosti na rovnosť žien a mužov. Toto je zakotvené aj v samotnej základnej zmluve, ale skutočné údaje bohužiaľ hovoria o niečom inom. Nikdy predtým neboli ženy tak dobre vzdelané, ako sú teraz, ale keď ide o e, zastúpenie, ženy nie sú dostatočne e, zastúpené. Samozrejme, že je tam obrovská priepesť v nadväznosti na mzdy e, žien a mužov ale bohužiaľ aj e, prístup k finančným prostriedkom je ďaleko ťažší pre ženy. Musíte mať ďaleko viac peniazy na to, aby ste si mohli požičať peniaze z bank, ale len 1% aktív e, na celom svete vlastnia ženy. Ženy zostávajú absolútne nezastúpené v nadväznosti na tých, ktorí rozhodujú o záležitostiach je kľúčovo dôležité, aby sa ženy dostali na tieto vyššie miesta, pretože skutočná moc eh, spočíva v rozhodovaní a preto by sa rozhodovania mali zúčastňovať aj ženy. Kritická masa je veľmi dôležitá. Jedna jediná žena eh, v rozhodovacom orgáne eh, sa bude musieť onedlho prispôsobiť svojim správaním tak, aby bola akceptovaná mužskou väčšinou ale ja si myslím, že sú veci, ktoré by mohli spôsobiť to, že by sa veci začali e, iným spôsobom e, rozvíjať. Potrebné je samozrejme zosúľadovať aj rodinný a pracovný život. Zostávajú mnohé ešte prekážky, a ktoré si vyžadujú e, istú reakciu zo strany politiky a preto potrebujeme takúto agendu na národnej aj európskej úrovni. Ďakujeme veľmi pekne, pani kolegyňa. Ďalšou rečničkou je naša kolegyňa pani Paliadeli. Pani kolegyňa Paliadeli tu nie je, takže následujúci je náš pán kolega Papa Nikolau na dve minúty. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dnes by som chcel pridať svoj hlas k hlasom ostatných kolegov a mnoho z tých hlasov bolo ženských hlasov. Pár e, mužov tu sa samozrejme ozvalo a, a pán Tarabela, ktorému by som chcel pogratulovať k tejto správe, chcel by som povedať, že plne podporujeme akúkoľvek iniciatívu, ktorá sa bude uh, ak, odvíjať v nadväznosti na boj proti diskriminácii medzi ženami a mužmi. Potrebujeme mať demokratickú a liberálnu spoločnosť. Samozrejme, že toto je potrebné zdôrazňovať na európskej úrovni, pretože keď vezmeme do úvahy to, že máme smernicu e, z roku 2006, ktorá je už v e, platnosti, a takisto Keď sa pozrieme na obdobie od roku 2006 do roku 2010, tak tam sme mali už správu proti diskriminácii, e, proti ženám a rovnosti žien a mužov. A preto si myslím, že je to mimoriadne dôležité. Francúzsky prezident Sarkozy e, udeluje tzv. jabuka. Ale myslím si, že by sme mali zmeniť postoje a zabezpečiť to, aby sa diskriminácia odstránila. A práve z toho dôvodu by som sa chcel obrátiť na otázku mladých e, matiek. Je to veľmi citlivá oblasť, veľmi dobre viem. A barcelonské kritéria samozrejme presadzujeme v Európskej únie. Pokiaľ ide o všetky európske matky, mali by mať právo vychovávať svoje vlastné deti a rozhodnúť sa o materstve. Veľmi dôležité je sústrediť sa práve na tento bod, pretože ak naozaj chceme dosiahnuť skutočnú rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi, matky sú samozrejme matky a to je jednoducho fakt, ktorý nemôžeme zmeniť. A musíme nezabúdať na to, že tí, ktorí sú dnes deťmi, budú dospelými v budúcnosti. Ďakujeme e, pani Gurmaj. Všetká tá hospodárska kríza dopadla na ženy veľmi ťažko. Ženy nie sú dobre zastúpené na trhu práce a percento pôrodov takisto klesá. Toto bude mať e, dopad aj na situáciu pacientov, na situáciu rodín. Je jasné, že stratégia EU do roku 2020 potrebuje, aby sa všetci za ňu postavili a aby sa integrovali všetky európske politiky. Túto stratégiu treba skoordinovať v rámci novej cestovnej mapy a novej charty ženských práv. Ako kolega Mark Tarabella predložil vo svojej správe, ide tu aj o sexuálne a reprodukčné zdravie žien, takisto aj o hospodárske a sociálne práva žien. Musíme zabezpečiť prístup žien k zdravotnej starostlivosti a k ďalším právam. 5 rokov som pracovala s Vladimírom Špidlom. Je to moja posledná šanca niečo mu povedať a preto by som chcela poďakovať za jeho spoluprácu a vynikajúci príspevok. Ďakujeme. Na dve minúty pani Ranner. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto je téma, v ktorej v rámci e, rozprave, ku ktorej naozaj odznelo už asi všetko. Ale jedna vec sa mi zdá, pozorohodná. Všetci si musíme stanoviť za cieľ, že by ženy skutočne sa nemoh- nemuseli rozhodovať na jednej strane medzi prácou, zamestnaním a na druhej strane medzi rodinou. Všetky opatrenia by sme mali prijať na to, aby žena mohla na jednej strane zohrávať svoju úlohu ako matka a na druhej strane a patričnú úlohu e, v rámci nášho hospodárstva. Samozrejme, že keď je človek realistický, e, tak je to dosť ťažké, ale často je veľmi dôležité, aby sme umožnili tejto žene, aby dohonila ten čas, ktorý vlastne zameškala počas e, Eh, jej materskej dovolenky. A hlavne v hospodársky ťažkých obdobiach je toto mimoriadne dôležité a v tomto parlamente môžeme veľmi prispieť práve k tomu, aby sme eh, ženy v tomto podporovali. A potom naozaj dosiahneme eh, naozaj rovnocennú Európu, pretože že e, rovnosť medzi mužmi a ženmi je možná, to je nám všetkým jasné. Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. Ďalšou kolegyňou je pani Thompson 1.30. Vážený pán predseda, ďakujeme kolegom, ďakujeme pánovi Tarabelovi za túto veľmi dobrú správu ktorá jasne poukazuje na to, aké máme ešte výzvy pred sebou, pokiaľ ide o rovnosť naozaj vo e, verejných aj v súkromných firmách potrebujeme mať ďaleko viac žien, bude, potrebujeme mať ženy vo finančných kruhoch. Sme uprostred finančnej krízy, potrebujeme všetci tieto veci, aby naša e, konkurencieschopnosť rastla, pretože momentálne je ohrozená a Európska únia by sa mala z tohto poučiť v roku 2002 norský minister financií povedal, že aspoň 40 žien musí byť v podnikaní zapojených. Takže by sme skutočne mali využiť všetko to, čo je možné využiť na to, aby sme boli schopní konkurovať na celosvetovej úrovni. Musíme pracovať e, tak, aby sme zabezpečili rast a musíme využiť potenciál oboch pohlaví. Európska únia by mala mať legislatívu, ktorá by toto podporovala, podobnú legislatívu, aká bola prijatá v Norsku v roku 2002 Tam e, bolo v tom čase 200 e, žien vo vysokých, e, na vysokých miestach a dnes je týchto žien oveľa viac. A myslím si, že je to veľmi rozumné, pretože by sme mali dosiahnuť istú paritu. Veľmi pekne ďakujeme, pán kolega Kasíny, dve minúty. Dovolte mi povedať, že ocením, že sa venujeme práve tejto téme. Áno, je dôležité, že vlastne hovoríme o odstavskách ktoré sa týkali oslobodenia z otroctva. Áno, je dôležité, aby sme dodržiavali tie základné princípy. Keď hovoríme o rovnosti, hovoríme o rovnosti všetkých. A to sa týka aj detí. tak ako sa spomína aj v roce 38 tejto správy. To súvisí teda s slobodou a právami v oblasti reprodukcií žien. Nemali by sme byť e, nejaký či postoj seba uspokojenia s tým, aká je situácia, aj pokiaľ je treba z otázky prerušenia tehotenstva. Je dôležité, aby sama matka mohla riešiť otázky svojho tehotenstva. A samozrejme, že toto zohľadňuje aspekty tak fyzické, fyziologické, ako aj psychické. Isté. Chceme oceniť to, čo sa tu navrhuje a treba tiež uznávať slobodu myslenia. A to sa v tejto sfere tiež má uplatniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prichádzame k spontánnej rozprave. Catch the eye. Pani McGuinness je prvou rečníčkou. Ďakujem, pani predsedajúca. Súhlasím s kolegyňami, ktoré, kolegami, ktoré povedali, že viac legislatívy nebude riešením, ak nebudeme dostatočne aplikovať tú legislatívu, ktorá už existuje. Po druhé, pre niekoho, kto dlhé roky rástol s hnutím rovnosti žien a mužov, si iste nemyslí, že boj už skončil a že nemusíme ďalej bojovať za mladé muž za mladé ženy a mladých mužov a natknúť ich pre túto agendu. Myslím si, že keď muž stratí prácu, aj vtedy je žena ovplyvnená. A myslím si, že nebude nepravdou, keď povieme, že hospodárska kríza ovplyvní úplne každého vrátane rodín. V bodoch 31 a 32 plne súhlasím s predrečníkmi a pripojila by som sa k výzve, aby sme ratifikovali e, aj tieto body, aby sme sa postavili proti obchodu s bielým mesom. Európska komisia sa postavila za tieto veci. Domáce násilie je hroznou realitou. Máme tu nedávny prípad v Írsku, súdny prípad v Írsku, ale v bode 31, v odseku 31 ide o doložku o subsidiarite, ktorá sa týka e, pre umelého prerušenia tehotenstva. Myslím si, že toto potrebuje úpravu. Ďakujem pekne ďalšou rečničkou. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, zápas žien o uznanie volejného práva prebieha už nejaký čas a ženy usilovali o uznanie svojich základných občianských práv. Poďme touto cestou i dnes. Som presvedčená, že presadenie žien do politického života, najmä na národnej úrovni, napomôže, ak bude existovať eh, voľná súťaž. V takto nastavených podmienkách nepochybne ženy úspejú. Napríklad v posledných parlamentných voľbách v Českej republike pri voľnej súťaži by sa zvýšil počet poslankyň zo všetkých parlamentných strán z 15 na priateľných 26 Podobné výsledky by sme mohli nájsť aj pri iných typoch volieb. Ženy nemusia byť v roli prosebníčok. Ak budú mať rovnaké šance, presadia sa. Pokiaľ však budú súťažiť len vybrané hrstky kandidátov na očakávanie voliteľných miestach bez reálnej možnosti pre ostatných kandidátov, aby boli zvolení, Nejde o rovné šance. Usilujme sa o rovnaké šance pre všetkých, aj pre ženy. Potom nebudeme potrebovať kvóty, hovorí pani Sehnalova. Ďakujem. Ďalším, ďalšou rečničkou Kolegyňa Majsner, eh, vážené páni eh, a dámy, ja som nedávno eh, predniesla prednášku o mojej práci v Európskom parlamente a jeden muž sa ma opýtal, čo na to hovorí váš muž. A ja som túto otázku počula už častejšie, ale ja si naozaj myslím, že v opačnom prípade by sa nikdy neopýtal muž, čo na to povie vaša žena. Takže ja si naozaj myslím, že toto je jasný príklad toho, že vlastne tá rovnosť ešte neexistuje. Ďalší príklad. Rodičia sa delia o pracovnú príležitosť a potom v podstate e, sa muža pýtali, že či vlastne nemá pocit, že profesíne je vlastne istým spôsobom um, potlačený dozadu. A to tiež nie je v podstate ilustrácia uh, rovnosti. Uh, Častokrát v podstate ešte posledný príklad v firmách je e, vlastne tam, kde majú minimálne 30 žien e, vo vedení, e, tieto firmy sú veľmi prosperujúce. Takže naozaj si myslím, že rovnosť sa oplatí. Musíte, prosím vás, pekne brať do úvahy čas, ktorý máte pridelený. Ako ďalšia kolegyňa, naša kolegyňa Nikoles, náš kolega Nikolis Lesku. Ďakujeme za tú správu, ktorá bola prednesená a skutočne sa poukázalo na veľmi významné aspekty, ktoré sa týkajú úlohy žien, jednak v ekonomike, ale aj v rodine. A je dôležité, že práve aj španielské predsedníctvo zahrnulo do svojho programu na tento porok e, významné body, ktoré sa týkajú tejto oblasti. Myslím, že ženy v rámci EÚ by mali zohrávať čoraz väčšiu úlohu a myslím, že aj tento týždeň sa tejto téme budeme venovať aj v Bruseli. Ďakujem. Ako ďalšia kolegyňa Kadenbach. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, veľmi pekne ďakujem nášmu kolegovi, pánovi Tarabelovi. Ja si myslím, že toto množstvo rôznych bodov, ktoré sú zapracované do tejto správy, viac ako 41 bodov, že je to naozaj e, jasný dôkaz toho, že e, je to mimoriadne dôležitá téma. Ja by som sa chcela dnes sústrediť len na dve body, všetkým na gender mainstreaming, a toto je e, záležitosť, ktorá prakticky nie je dostatočne presadzovaná a práve preto by som sa chcela zasadiť e, za to, aby Rada aj komisia v podstate po tejto lisabonskej stratégii na tomto ďalej pracovala. Ďalej si myslím, že je veľmi dôležité, aby členské štáty e, v podstate pripisovali rovnosti mimoriadnú dôležitosť, pretože potrebujeme isté opatrenia, ktoré berú do úhľady mimoriadnú e, situáciu žien. A preto si myslím, že e, členské štáty by mali zozbierať isté údaje a patričným spôsobom v patričných výboroch tieto veci prediskutovať. A okrem toho si myslím, že žena by mala zodpovedať za svoje vlastné telo a svoje vlastné zdravie. Ďakujeme. Ďalšou kolegyňou je pani Nikolaj. Pokiaľ ide o túto správu, chcela by som povedať následovné. Som presvedčená, že legislatíva je relevantná práve v takejto oblasti. Prečo? Pretože rovnosť medzi ženami a mužmi je v zásade obrovsky dôležitým komponentom v kultúre a civilizácie patričného národa. A práve z toho dôvodu musia byť pozitívne opatrenia prijaté, ktoré budú mať patričný dopad na patričných jednotlivcov a ktoré sa budú snažiť e, vymýtiť isté stereotypy. Táto kultúra rovnosti medzi ženami a mužmi je niečo, čo musíme presadzovať od e, malička, pretože ak toto nezabezpečíme, tak v budúcnosti budeme e, v vlastne viesť podobné rozprávy a v budúcnosti takisto budeme konštatovať, že tá situácia medzi e, mužmi a ženami nie je rovnoprávna. Ehm, v takejto modernej civilizácii, v modernom hospodárstve e, rozdiely medzi e, mužmi a ženami musia zmiznúť. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Rojtová. Dámy a páni, chcem vás opäť upozorniť, že zastaralé barcelonské ciele, na ktoré sa táto správa odvoláva, sú v rozpore s odporúčaniami odborníkov. Tí dokladujú, že najmenšie deti, deti do dvoch rokov, nemajú byť odkladané do kolektívnych zariadení. Je nemožné uložiť členským štátom takéto ciele. Pre zdravý vývoj, psychický vývoj dojčiat a batoliat, je zásadne dôležité, aby otec alebo matka sa o ne celodenne starali. Navyše táto správa zasahuje do práv členských štátov, keď chce meniť ich rodinnú politiku. Našou úlohou je však usilovať sa o účinné celoeurópske opatrenia týkajúce sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a násilia na ženách a deťoch, proti ženám a deťom. Táto správa nectí právo na život nenarodeného dieťaťa. Ja pokladám túto správu za nevyváženú. Záverom by som rada poďakovala komisárovi Špidlovi za spoluprácu a dúfam, že nadviaže na svoju prácu v Českej republike. Prajem mu veľa úspechov doma. Ďakujeme. Pani Nevedialová. Ďakujem veľmi pekne je pravdou že za posledných tridsať rokov európska únia urobila mnoho v náprave postavenia a práv žien najvýraznejší rozdiel ktorý však stále pretrváva a dokonca sa stále prehlbuje je práve v odmeňovaní mužov a žien. ženy zarábajú takmer o twenty menej v priemere. pritom rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi majú významný vplyv aj na celoživotné zárobky a dôchodky žien. a čoraz častejšie si zvykáme na feminizáciu chudoby. rozdiely v odmeňovaní sú prepojené s množstvom právnych sociálnych a hospodárskych faktorov ktorých rozsah je širší a nedotýka sa len problému rovnakých platov za rovnakú prácu. mali by sme sa aj prostredníctvom celoeurópskej kampane pokúsiť odstrániť stáročiami vrité predsudky o prirodzenosti toho že sú tí ktorí nosia nohavice a tí menejcennejší ktorí nosia sukne. musíme otvorene hovoriť o téme domáceho násilia a obchodu s bielym mäsom ktoré je stále tabu a samozrejme o zahŕňaní rovnosti medzi ženami a mužmi do vyučovacieho procesu žiakov na základnej škole a nakoniec by som dala jednu otázku pre všetkých ako tu sedíme ako si e, spoločnosť cení a chráni ženu ako jedinečnú a výnimočnú bytosť ako nositeľku života tak že medzinárodný deň, e, žien považujeme za socialistický prežitok? ďakujem pekne. Na slovo má náš kolega Boris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 Tieto nerovnosti e, vidíme aj v tom, že ženy sú lepšie vzdelané, ale nedosahujú e, adekvátne miesto v spoločnosti, adekvátne vzdelaniu. Myslím si, že takáto parita neplatí ani pri participácii v politike a pri tom ženy sú dobré v manažovaní. Napriek tomu veľmi málo sa podielajú na manažovaní veciach verejných. Myslím si, že do roku 2028 dospejeme k rovnosti, ak vývoj pôjde doterajším tempom. Myslím si, že ženy by e, sa mali učiť z osvedčených postupov iných žien a pán Špidla e, spomínal Európsky fond investovania do škôlok a som rád, že ak by som ak som mal šancu ak by som bol mal šancu ísť na otcovskú dovolenku, bol by som ju využil. Ďalšia rečnička. Pani Tykau, čo sa týka rovnosti medzi ženami a mužmi, myslím si, že by sme si mali naplánovať e, kariéru, aby sme takéto niečo mohli zabezpečiť. A aby sme zohľadňovali aj deti a maloletých. Takže chcem povedať, že vlastne e, často sa deti nedostanú e, do príslušných zariadení, pretože nie je dostatok miest. Takže napríklad e, systém dennej starostlivosti o deti znamená patrične upraviť aj teda jednak množstvo týchto miest, ktoré sú v dispozícii pre deti, ale potom e, prispôsobiť aj pracovné podmienky pre ženy aby sa mohli starať o malé deti. Taktiež treba venovať pozornosť tým rodinám, kde vlastne existuje len jeden rodič. Ďakujem. Ďakujem, pani Čončečeská. Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sú dva kľúče, ktorými by sme mohli odomknúť rovnosť medzi mužmi a ženami. Jedným kľúčom je rovný prístup k hospodárskym záležitostiam, druhý k rozhodovacím procesom. Podľa mňa je úplne nepriateľné, aby sme pokračovali s takýmito rozdielmi a s platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami. Čo sa týka práce, ženy by mali dostať tú istú plácu ako muži. Významné je aj zdôrazniť, veľký príspevok žien do politického a spoločenského života. Som presvedčená, že ak by viac žien sa zúčastňovalo na verejnom živote, dospeli by sme do situácie, kedy by sa plány zosúladili so snami a ašpiráciami celej spoločnosti. Ďakujem. Pani Besesku má slovo. Pokiaľ o hospodárskú a finančnú krízu, e, mala veľmi veľký dopad na ženy. Aj pokiaľ ide o percentá nezamestnaných žien a mužov. Keď si porovnávame, povedzme, e, koľko žien je zastúpených v Európskom parlamente, tak tu sme našťastie zaznamenali náraz 31 na 36 Ale nie, takáto situácia nie je všade vo všetkých národných parlamentoch, samozrejme. Aj keď e, sme zaznamenali aj v tejto sfére určitý pozitívny posun. Napríklad e, podarilo sa mi presadiť sa aj e, na mojej ceste do Európskeho parlamentu, bez toho, že by som bola nejak e, Veľmi pekne. Ďakujeme pani kolegyne Pasesku. Teraz dávame slovo našej kolegyni pani Kelly. Pánovi Kelly. Veľmi pekne ďakujeme. A pokiaľ ide o samotný názov tejto témy, rovnosť žien a mužov, väčšina hov- rečníkov hovorila medzi mužmi a ženami a chcel by som reagovať na pani Luling, pretože ak prišlo k istému pokroku, je tu samozrejme aj tradícia, je to kultúra a tak ďalej. Častokrát v podstate ženy zohrávali podriadenú úlohu, tak je to ešte v mnohých kultúrach. Samozrejme, že v EÚ sme dosiahli patričný pokrok a ja si naozaj myslím, že numericky v podstate takmer existuje rovnosť, ale um, Potrebné je ešte v tomto ohľade veľa urobiť. Súhlasím, že potrebujeme viac informácií zozbierať a hlavne mnohé filmy a mnohé televízne programy v podstate urobili veľmi veľa škôd, pretože viedli presne proti e, tomu, aby sme budovali e, spoločnosť založenú na rovnosti. V tejto oblasti ešte musíme spraviť veľmi veľa. Ďakujeme veľmi pekne. A pokiaľ ide o Catch the Eye, pán Kandiševsky. Obyčajne je to tak, že v ťažkých podmienak, podmienkach viac práce vykonávajú práve ženy. Mali by sme sa im za to poďakovať, ale takisto by sme sa im mali poďakovať za to, ako sa presadzuje istá sociálna politika v istých členských štátoch. Keď sa vytvára extenzívna legislatíva, môžeme to samozrejme vnímať ako sp- spôsob zotáznenia takýchto zásad. Mne sa zdá, že môžeme dosiahnuť veľmi veľa, a pokiaľ ide o rovnosť žien a mužov práve v oblasti vzdelávania, pretože e, nie e, je dostatočne rešpektovaná úloha ženy. V Polsku častokrát hovoríme, že ženy podporujú, respektíve držia na pleciach e, štyri rohy domu a že muž vlastne drží na pleciach len jeden roh domu. Častokrát sa napriek tomu ženy vnímajú ako nie dostatočne rovnocené. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz by som chcel dať slovo znovu pánovi Špidlovi. Dámy a páni. Diskusia, ktorá prebehla, bola neobyčajne bohatá a e, to ste už takisto spomínali. Myslím, že som zažil veľmi veľa diskusí v parlamente a toto je diskusia, ktorá nepochybne patrí k tým najbohatším. A takisto si myslím, že sa jasne ukázalo, že tá politika, ktorú e, formuluje Európska komisia a Európa ako taká, je politikou, ktorá má svoj vnútorný zmysel, svoju vnútornú logiku a je potrebné v tejto politike pokračovať. Rovnosť príležitosti je podľa môjho názoru naozaj základným prvkom našej konštrukcie, nepochybne vychádza z ľudských práv a je celkom zjavné, že je potrebné zaistiť túto rovnosť pre všetkých, že nie je možné pripustiť, že budú existovať nejaké ostrovy, kde rovnosť príležitosti nebude dôsledne aplikovaná. Politika, ktorá bola sformulovaná v našom pláne pre rovnosť, podľa môjho názoru by mala pokračovať v ďalšom období a takisto sa zhodujem e, v tom názore, že v budúcej stratégii Európa 2020 je potrebné zosilniť túto rodovú otázku, pretože tak, ako to už odznelo veľakrát v diskusii, a s tým sa zcela, uh, úplne stotožňujem. Moderná spoločnosť, ktorá chce byť úspešná, si nemôže dovoliť nevyužiť svoj celý ľudský potenciál. Myslím si, že rovnosť príležitostí je pre Európu jednoznačnou konkurenčnou výhodou. Dámy a páni, takisto sa diskutovalo o opatreniach, o kultúrnych aspektoch, o zákonodárstve a aj o mnohých ďalších eh, ohľadoch eh, tejto zložitej otázky. Myslím si, že nemôžeme a priori zaujať k ani jednému z tých prostriedkov záporné alebo kladné stanovisko. Je nepochybné, to, že je potrebné dôsledne uplatňovať existujúcu legislatívu. O tom nie je pochybnosti a existuje tam veľmi veľa problémov. A takisto je každému zjavné, nezrejme, že častokrát nová um, odvážna legislatíva môže situáciu v podstate zmeniť. Hovorilo sa o norskom prípade kvót pre správne rady veľkých akciových podnikov. A norská legislatíva zjavne týmto zmenila situáciu a možno, že by bolo celkom zaujímavé preštudovať si norské skúsenosti. Ale napriek tomu si myslím, že dôraz na plné uplatnenie súčasnosti platnej legislatívy je niečo, čo by sme nemali zasúvať do pozadia. Dámy a páni, jasná otázka a jasný význam bol, bola a to bolo počiarknuté, bola rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. A takisto bolo celkom zreteľne povedané, že rovnosť príležitostí je záležitosťou mužov aj žien a žien aj mužov a preto som veľmi potešený tým, že pokiaľ ide o túto súčasnú rozpravu, že sme sa naozaj podelili so skúsenosťami oboch pohlaví a ja si naozaj myslím, že toto by sme mali vždy uplatňovať. Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za príležitosť vystúpiť dnes pred parlamentom. V zásade je toto moje posledné oficiálne vystúpenie v Európskej únii. Ďakujem vám. Herr Kommissar Spidla. Vážený pán komisár Špidla, Ja by som vám skutočne sa chcel poďakovať, tak ako ste e, počuli toto ďakovanie z rôznych strán. A ako poslednému e, dávam slovo pánovi Tarabelovi ako nášmu spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne. Tiež by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za jeho posledné slova. Asi často sme sa vydali aj inde, ale chcem poďakovať všetkým za túto výbornú diskusiu, ktorú sme mali. Veľmi pozorne som načúval, môžem povedať. A s radosťou môžem povedať, že v debate vystúpilo aj viacero mužov. E, vlastne viac než len tých štyria, ktorí sme o výbore pre práva žien. E, cením aj to, čo povedala pani Luling. Že hlasovanie v komisii nebolo veľmi príjemné, ak to tak môžeme povedať, že tam bolo viacej takých, ktorí sa zdržali a tak ďalej. Ale dostali sme sa veľmi blízko k tomu bodu 38, čo sa týka reprodukčného zdravia. A pokiaľ ide o antikoncepciu a prerušenia tehotenstva, je to citlivá záležitosť určite. Ale nechcel som to proste vypustiť zo správy. Hovorím aj o dievčatám, o dievčatách, o mladých dievčatách, ktoré sa dostali do druhého stavu, pretože im chýbali patričné informácie ohľadne pohľavného života. Takže aj týmto sa treba zamyslieť. Musíme sa venovať aj mladým dievčatám. Pretože zrazu sa im niečo takéto stane, pravda? Mal by o tom vedieť, ako funguje organizmus. A pokiaľ ide o platy, pani Baver sa o tom zmienila, a môžeme povedať aj cifru 25 hej? keď sa pozrieme na zmluvy na dobu neurčitú. Hej? Ďalej. E, chcel som ešte povedať aj to, že sa tu spomínala, spomínalo aj zohavovanie ženských pohlavných orgánov a tak ďalej. E, hovorilo sa aj o burkách a iných aspektoch, ktoré súvisia e, s niektorými zvykmi. Ale samozrejme, neostal čas na, úplne na všetko. Ďakujem pekne pánovi Tarabelovi, tým končím našu rozpravu. Hlasovať sa bude v stredu na obed. Od, zajtra budeme zasadať od 9. do